komisie Jeden rok Európskej iniciatívy občanov v praxi, hodnotenie skúsenosti a odstraňovanie prekážok. Je to nádherný titul. Pani komisárka, nech sa páči, urobte to vyhodnotenie, ako pre, prekročíme tie prekážky. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za túto príležitosť eh, stručne predstaviť prv, nie ešte hotové vyhodnotenie, ale prvé také myšlienky e, z Európskeho roku občianských iniciatív. Ešte je trochu priskoro to vyhodnotiť, ale aspoň mohli by sme uviesť niekoľko takých bodov na uváženia. Chcela by som poďakovať všetkým členom parlamentu, ktorí boli veľmi aktívni, aby sa všetko to udialo. Za posledných 12 e, mesiacov ktoré neboli celkom bez ťažkostí. Môžeme byť veľmi hrdí na tento nástroj e, demokratickej účasti, pretože to bola ús, bol to úspech a myslím si, že máme tu niečo, z čoho má potenciál, z čo by sa mohol stať takým prostriedkom európskych občanov, aby sa priamo zúčastnili práce v našich inštitúciách. Táto iniciatíva občanov môže byť naplnená optimizmom, aj ich naplnená optimizmom, pretože občania majú záujem o otázky verejné a keďže sa nedá predpovedať výsledok čohokoľvek, ale máme pocit, že toto bude úspešné. 14 takýchto iniciatív bolo zaregistrovaných, ktoré pokrývajú rôzne oblasti, pluralita médií, verejné služby, vzdelávanie, testovanie na zvieratách, e, klimatické zmeny, mobilita a podobne. A spoločne získali 2 milióny vyjadrení podpory. Avšak e, je jasné, že tieto skupiny mobilizujú verejnú mienku na dôležitých otázkach a práve to sme chceli. Nebolo to však bez problémov. Boli tam niektoré zdokumentované problémy a komisia spolu s členskými štátmi musela tvrdšie pracovať, než si predstavovala, tak aby tento nástroj mohol byť uplatnený úspešne. Takže bolo to poučenie pre všetkých zúčastnených. Zdôraznila by som niekoľko oblastí, kde komisia musela riešiť prekážky a objasniť určité nedorozumenia. Keď vstúpila do platnosti táto iniciatíva pred rokom v apríli 2012, iba niektorých očakávali, že budú také ťažkosti pri hľadaní eh, takých poskytovateľov služieb, ktorí by mohli pomáhať pri certifikovaní systém, online systému a komisia teda ponúkla svoju službu v Luxemburgu zdarma a na kompenzáciu strateného času komisia ponúkla aj mm, platné vyjadrenia, ktoré by zasahovali až e, za, za hranicu trvania tejto iniciatívy teda do novembra a tým pádom tento posun mal určitý, e, určité implikácie a preto trošku došlo k opozdeniu a bolo treba e, všetkých zabezpečiť výcvikom, školením a tak ďalej. Bolo treba extenzívne e, spolupracovať s členskými štátmi zo strany komisie a toto všetko sa ale medzi tým vyriešilo a môžeme očakávať, že budúci organizátori budú lepšie pripravení aj technicky, aj administratívne Samozrejme, že komisia určite prekročila hranice svojich um, alebo predpisov, aby to celé bolo úspešné. Niektorí hovoria, že možno by to všetko nebolo nevyhnutné, keby tie implementačné predpisy boli menej prísne. To je možno pravda, ale máme tu e, dočinenia s prísnymi normami pre ochranu osobných údajov. Sú tam otázky bezpečnosti na ochranu signatárov, ale tiež sú aj, je tam aj kolektívna zodpovednosť ale však nič nie je na väčšino, čiže misia spolupracuje s organizátormi, s eh, parlamentom, tak aby sa mm, rozhodnutia prijímali na báze veľmi dobrých eh, informácií. A pri revízii tejto legislatívy sa bude uvažovať, či by sme mali ponechať takýto systém decentralizovaný alebo prejsť k centralizovanejším rozhodnutiam. Čo sa týka softvéru, kritika hovorila, že nepomohli vonkoncom organizátorom a to je absolútne pravda e, podpredseda Kševčovič povedal, že ten software mal byť určený e, na umožnenie podpisov, online podpisov v prospech týchto iniciatív. A komisia teda bude musieť ponúknuť ponúkať technickú pomoc, aby optimalizovala tieto postupy. Tiež sú tu určité sťažnosti, že ten online software nebol otestovaný, to nie je pravda, pretože testy eh, boli uskutočnené, aj záťažové testy, aj testy zraniteľnosti softwaru a bezpečnosti ale komisia naďalej pracuje komunitárnym spôsobom na zlepšovaní tohto softveru a tiež bola zorganizovaný aj workshop minulého roku aj pre vonkajších externých zúčastnených, ale doteraz len dvaja prejavili záujem zúčastniť sa vývoja softvéru. Takže my sa snažíme tiež udržiavať kontakt s občanmi, ale boli sme kritizovaní v tom, že občania mali pocit, že nie sú schopní podporiť iniciatívu a preto nepristupujú k tomu správne a to nesúvisí práve so softvérom alebo s e, tou platformou, ktorú má komisia online, ale je to skôr e, ten právny rámec. Avšak tento návrh komisie umožňuje účasť všetkým občanom. Avšak e, nariadenie, tak ako bolo prijaté parlamentom a radou, e, zavádza určité požiadavky na údaje v členských štátoch a to znamená, že britskí alebo írsky občania nebudú môcť podporiť túto iniciatívu európskych občanov na báze toho, od odkiaľ, po, aká je ich krajina pobytu. A komisia si myslí, že to data nie je v poriadku a naliehala na členské štáty, aby znížili prísne požiadavky na údaje. Takže toto všetko by ale nemalo zatieniť to, čo sa nám podarilo dosiahnuť minulý rok a aj to veľké úsilie, ktoré sme všetci vyvinuli, aby to, táto iniciatíva bola úspešná. Takže by som chcela uzavrieť poďakovaním členským štátom a tiež poďakovať tejto snemovni, pretože bola naozaj veľmi e, zapojená do tohto nástroja a komisia uznáva, že keď sú určité obavy z hľadiska fungovania iniciatív, je to aj preto, že máme spoločný cieľ, chceme viac zapojiť občanov a podporiť ich účasť v politickom živote Európskej únie. Táto iniciatíva je dôležitým doplnkom, ktorá sa snaží doplňať tradičné demokratické štruktúry a zároveň je to aj alternatíva pre tých občanov, ktorí sa chcú zapojiť do riešenia problémov spolu s inštitúciami. Ďakujem pekne, dúfam, že sme objasnili niektoré z vašich otázok. Et je passe maintenant la parole au nom des groupes, d'abord à Madame pour le PPE. Teraz dám slovo pani Gabriel za EPP. Gospodžu komisár, госпожо комисар,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 iniciatíve občanov. Samozrejme je to záležitosť, ktoré je v samotnom centre diania s ohľadom na európske voľby, ktoré sa čoskoro budú konať a vysiela to signál našej spoločnosti, že sme principiálni, že sme blízko občanov, počúvame ich hlas. Inštitúcia pracuje pre občanov len vtedy, ak pracuje v súčinnosti s nimi a to umožňuje, aby táto iniciatíva bola užitočná a napokon sa dočkala úspechu. Sú mnohé rozličné pozitívne aspekty, ktoré tu možno vnímať. Je to nadnárodná iniciatíva na európskej úrovni, čo si, čo nám môže pomôcť pri napredovaní, je to mimoriadne pozitívne. Žiadosť, ktorú občan pošle ombudsmanovi, sa stáva občianskou iniciatívou a tým pádom je to pozitívny e, postoj. E, líši sa to od referenda, kedy je odpoveď iba áno a nie keď je zapojený Európsky ombudsman, občania môžu vyjadriť svoje obavy a my môžeme zasa vysvetliť veci, či sa nediali náhodou nevhodným spôsobom. Toto je realita, ale konfrontovaní sme boli s mnohými prekážkami. Občanom treba poskytovať viac informácií, to skutočne treba šíriť medzi občanmi, či majú nástroje na obhajobu svojich záujmov. Ako by sme mohli informovať ľudí, ako by sme mohli, lepšie, ako by sme mohli mať lepšie informačné kampane, osvetové kampane, aby občania mohli internalizovať tento proces. Je dôležité, aby sme tomu verili a musíme sledovať rozvoj procesu Musíme nájsť e, rovnováhu medzi očakávaním ľudí a legislatívou. Otázka je, či musíme tento proces pozmeniť. E, komisia, výbor, ale aj spravodajcovia navrhli viaceré pozmeňovacie návrhy, ale niektoré etapy a niektoré úrovne nie sú flexibilné a ťažko sa budú realizovať. Celá procedúra by sa mala vylepšiť. Samozrejme, Európska komisia bola na našej strane, pokiaľ ide o dočasné a ad hoc opatrenia. Musíme zblízka sledovať technické aspekty, ktoré súvisia so, s týmto softverom. Pre niektoré iniciatívy nebude platiť termín 12 mesiacov na zber podpisov. Komisia urobí niečo preto, aby zabezpečila rovnaký prístup aj podmienky. Iniciatívy musia byť konkrétne a tak sa pretaviť do legislatívy. Našou úlohou ako Európskeho parlamentu je byť užitočný pre občanov, e, organizovať verejné vypočutia, ale musíme naďalej pracovať ruka v ruke, aby sme nástojili na hlbokom zmysle tejto občianskej iniciatívy. Ďakujem pekne, pán Guerrero Salom. Myslím, že je tu veľmi široká zhoda v tom, že jednou z veľkých inovácií Lisabonskej zmluvy bolo uznať občanov a ich schopnosť a možnosti sa stretávať, združovať a spustiť nejakú občianskú iniciatívu na základe toho práca Európskeho parlamentu aj Európskej komisie na schválenie, schválenie zodpovedajúcej legislatívy, tak táto práca bola relatívne rýchla a uspokojivá a v každom prípade veľmi pozitívna vzhľadom na tieto občianské práva. Ani v parlamente, ani v parlamente ktorý je predstaviteľom reprezentatívnej demokracie, ani v komisii nebol žiadny odpor či prekážka proti tejto iniciatíve V roku 2015 by sme mali urobiť revíziu, ale mali by sme to urobiť už okamžite, pretože rok potom, ako sa táto iniciatíva spustila, žiadna sa konkrétne nezrealizovala. 30 sa prednieslo, alebo uvidlo 14 z nich ešte funguje, ale sú samozrejme nejaké problémy, ktoré jasne brzdia ich rozvoj. Môžeme byť spokojní s tým, že témy zaujímavé pre občanov sú veľmi sociálne, kvalita života, životné prostredie, vzdelávanie, doprava, výskum, vývoj s právami. Takže sme spokojní. Trhové lobby tieto, túto iniciatívu nezneužili, ale komisia práve naznačila, a my sa na tom zhodneme, že technické, právne a materiálne problémy existujú. Vyžívam, komi- vyzývam komisiu, aby žiadala od rady, aby sa znížili tieto problémy, ktoré existujú. To neuznávanie podpisov štátnych príslušníkov, ktorí žijú v zahraničí. A v čase, keď kráľuje euroskepticizmus, je vhodné dať občanom možnosť cítiť sa Európanmi, a cítiť sa priamo účastnými legislatívneho procesu. Ďakujem, pán Guerrero Salom. A teraz pán Elward. Tri minúty. Uh, Ďakujem, pani predsedajúca. Lisabonský dohovor, Lisabonská dohoda mala odstraniť demokratický deficit, ale táto ambiciozná legislatíva sa iba pokúsila zaangažovať občanov a poukázať na to, kde sú problémy. Napríklad írska verejnosť v 86% eh, nepočula ešte o takejto iniciatíve a 7 ľudí iba zvažovalo, či ju využije. Občianská iniciatíva je zaujímavý nástroj na zníženie demokratického deficitu, ale občania a decizná sféra by sa mala oboznámiť s európskym projektom, ale kvôli nedostatku komunikácie a nedostatku osvety a uvedomovania si informovanosti e, táto iniciatíva nie je plne uplatňovania. 70 ľudí e, znamená, že by možno mali chuť sa zaangažovať. Teda nejde o nedostatok vôle občanov. Občania sa chcú zainteresovať a chcú, aby ich hlas bol vypočutý. Európska iniciatíva teda sa vydala tým správnym smerom pri e, zneškodňovaní odpadu a ďalších témach. Môže to byť skutočný hnací motor, motor európskej politiky a zaangažovávania občanov. Čo sa týka e, nášho e, rozhod- našej rozhodnosti a sľubu občanov mal- musíme zabezpečiť, že budujeme Európsku úniu pre občanov spolu s občanmi. Jeden z kritických hlasov, ktorý zaznel, bol, že EÚ nekomunikuje priamo s občanmi a že legislatíva vždy prichádza z hora nadol. Európska iniciatíva trošku vyrovnáva váhy v tomto smere a zapája občanov. Táto Možnosť, ktorá prišla, bola však z väčšej časti premrhaná nadmernou byrokraciou. Registrovanie a kritéria, ktoré súvisia s Európskou iniciatívou občanov, boli problematické. Zaznamenali sme mnohé stiažnosti, kedy boli odmietnuté isté iniciatívy a občania nechcú, aby sa mrhalo ich časom. Tento proces treba zjednodušiť a vylepšiť systém musí byť e, praktický, aby občania využívali tento nástroj Európskej iniciatívy e, vo väčšej miere, aby bol bližšie k občanov. Jednotné kontaktné body by mohli sa vyhnúť situáciám, kedy občania musia v 27 alebo v 28 členských štátoch e, získavať informácie a zhrňať potrebné podklady je tu skutočný potenciál tejto iniciatívy, ale treba zabezpečiť, aby e, tu bola vhodná štruktúra pre realizátorov. Lisabonská zmluva platí a máme zodpovednosť voči občanom a demokracii zabezpečiť, že pracujeme pre občan, no a že nepríjmame len oportunistické opatrenia. Napokon, pani predsedajúca, kladiem priamu otázku komisii. Prečo nemôžeme mať občiansku iniciatívu pri jedinom mieste práce Európskeho parlamentu? Toto je stále blokované, táto iniciatíva. Rád by som počul vašu odpoveď. Súhlasíte s modrou kartou od pána McMillana? A mon avis, elle est un peu téléphonée. Uh, Veľmi stručne. Chcem sa spýtať pána Alvura, či by súhlasil s tým, že je naozaj poľutovania že rokovania o ECR museli vylúčiť možnosť, že iniciatíva občanov uh, a treba pogratulovať, zablahoželať pani Malstrom, že zorganizovala petíciu o jednom mieste sídla Európskeho parlamentu. Je tam, sú tam e, mnohé podpisy a teraz treba zareagovať na túto petíciu vďaka intervencii pani Manzoni a intervencii pána Šulca. Think, uh, Ďakujem. Myslím, že to bolo všetko povedané, čo bolo treba povedané, aj naozaj som prekvapený, že nemáme možnosť priamo adresovať takúto otázku pani e, komisárke, keď je prítomná. Ďakujem. A teraz pán Hafner na 4 minúty. Ja, liebe Kolleginnen und meine sehr... Dámy a páni kolegovia, s touto iniciatívou sme pripravili veľkú ponuku pre občanov Európy my sme im povedali, že táto Európa nie je len Európou inštitúcií, vlád, ale že je, ale predovšetkým je to Európa občanov, je to naša Európa, ako aj vaša Európa. Prosím vás, zúčastnite sa v nej Ehm, povedzte, aké máte problémy. To bola veľká ponuka pre občanov a ja som naďalej hrdý na to, že sa to podarilo a chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a chcel by som aj pripomenúť, že tento nástroj Európskej občianskej iniciatívy vychádza od samotných občanov. Je tu žiadosť veľkej dem- vec demokracie. v Nemecku boli tu iniciatíva o európskych inštitúciách a, a potom toto všetko predchádzalo a potom tu boli angažovaní účast, účastníci konventu, ktorí to všetko umožnili. Potom sme spoločne si sadli Rada, Komisia, Parlament, e, aby sme dosiahli kompromis. Všetci, čo boli zúčastnení, si pamätajú tie diskusie. A dnes môžeme povedať, že ten veľký prísľub pre občanov sa len čiastočne ešte vyplnil a je to na nás, či sa to úplne splní, alebo či to zostane niekde na polceste a nebude všetko splnené. Je jasné, že keď človek pripravuje určitý um, transnárodný alebo medzištát, medzištátnu iniciatívu pre občanov, že to nebude také jednoduché, ale musíme pritom tiež e, povedať, že aj keď zatiaľ všetko ešte tak nefunguje, e, ako by malo, aj tak e, si myslím, že boli určité problémy a všetky treba odstrániť. Najdôležitejšia vec je, že von, väčšina občanov vonkoncom ani nevie, že tu takáto iniciatíva existuje. Napríklad Ehm, ja som o tom hovoril, ja som robil ten návrh eh, predsedovi rady, pán Rompovi Barzovi a povedal som im aj predsedovi parlamentu, že teraz jednoducho je, nastáva nová éra a že treba sa obrátiť na občanov, že chceme, aby ste vypovedali, ako si to predstavujete a nie, aby, ste, aby tu vždy sa rozhodovalo pre vás. Um, a stále ešte nie je skoro, predsa to, to je rok občanov a bolo by veľmi rozumné, keby komisia využila svoje možnosti a tri inštitúcie spolu, Rada, komisia a parlament, prospech občanov sa stretli, aby podporovali, propagovali tento nástroj a povedali, že my potrebujeme vás, EU, občanov, aby sme mohli spoločne budovať Európy. Zúčastnite sa No a komisia e, toľko vydáva na rôzne promočné kampanie a podobne. E, vydáva množstvo peňazí na rôzne e, predvorné kampanie a podobne. A jednoducho pre túto iniciatívu je potrebné zabezpečiť určitú, určitú podporu, promočnú podporu No a naozaj celé mesiace trvalo, kým neboli žiadne podpisy tejto iniciatíve, pretože o tom nikto nevedel. Teraz máme stále ešte len pomerne málo podpisov. To sa tak nedá. Jednoducho potrebujeme spoločnú európsku platformu pre všetky iniciatívy, kde každý občan môže sledovať, ako sa, e, čo sa deje s jeho návrhom. A musí to byť taká možnosť, ktorá bude pre občanov zdarma. Ehm, a už, e, už aj tie množstvo problémov, ktoré boli s tým softverom, e, nesúvisia s problémami s technického charakteru, ale práve s legislatívnymi problémy, problémami, ako si mm, zabezpečiť online podpis a podobne. Tak ako máme urobiť spoločnú iniciatívu, keď každý členský štát má iné predpisy, ktoré sa týkajú zverejňovania podpisov a podobne. Sedajúca, teraz má slovo pán Vlasák, ale myslím, že tu nie je. Takže dávam slovo pánovi Batenovi na 1,5 minúty. Uh, Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Je to isté cvičenie, ktoré by malo zamaľovať na demokraticky, tie demokratické praktiky. Myslím si, že Abraham Lincoln už raz povedal, že Vláda je tu pre ľudí, vytváraná ľuďmi a neexistujú žiadni obyčajní ľudia v Európe, žiadny národ európsky neexistuje, žiadna politická identita, preto nikdy nemôže byť skutočný demokratický systém v Európskej únii ako celku. Jediná demokracia, ktorá dáva zmysel, je tá demokracia, ktorá vznikla v národných štátoch, kde sa ľudia vedia identifikovať politicky ako národ medzi sebou. Všetky demokratické vlády v jednotlivých krajinách si zvolili svoju formu, svoje štruktúry, v ktorých pracujú. Aby sa krajina mohla nazývať demokraciou, musí mať jedinú charakteristiku a to je možnosť nie len, aby vláda bola volená, ale aj aby vláda bola odvolaná a nahradená inou vládou. A to je tá vec, ktorú človek v Európskej únii nemôže urobiť. Ľudia nevyberajú komisárov ani ktorí vlastne sú vládou Európskej únie a ani ich nemôžu prepustiť z úradu. Čiže každá krajina, ktorá je členom EÚ a tvrdí, že je fungujúcou demokraciou, by si mala všimnúť, že jej demokracia je ničená. Všetky vlády západného sveta, najmä tie, ktoré patria do EÚ, sú odpojené od svojho vlastného ľudu a nútia im politiky, ktoré nechcú, napríklad masová nekontrolovaná imigrácia, idiotické legislatívy a práva, zákony, ktoré ničia ich hospodárstva. Jediná iniciatíva, ktorá dáva zmysel, je odísť z EÚ. Ľudia v Británii majú možnosť odísť, e, ak hlasujú za UKIP a robia tak vo zvyšujúcej sa miere. Ďakujem. A teraz pán Šolc na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Ja som podpísal otázku na ústne zodpovedanie, pretože si myslím, že táto otázka je veľmi korektná a tiež je dobre načasovaná. E, myslím si, že to je, je dneska sa už ukazuje, že čo je vlastne je centrálnou témou revízie tejto iniciatívy, že treba odstrániť rôzne byrokratické bariére, pretože, bariéry, pretože tento e, nástroj sa nazýva občianskou iniciatívou a vonkoncom e, to také nie je. Myslím si, že boli tam veľké požiadavky aj pre mimovládne organizácie a podobne. Takže takýmto spôsobom nemôže fungovať e, spoločnosť, ale my chceme aby občania boli zúčastnení, aby boli zapojení a my tiež musíme k tomu prispieť a prečo by to nebolo možno, aby boli napojené občianske iniciatívy bližšie na naše vlastné e, na našu vlastnú prácu, prečo sa nemôžu občania nemôžu zúčastňovať vypočutí v našom Európskom parlamente. Myslím si, že nástroj pre, nástroj pre petície bol úspešný, prečo nie iné nemôžu také byť úspešné. Myslím si, že Uvidel by som konkrétny príklad. Momentálne prebieha občianská iniciatíva Právo na vodu, ktorých eh, iniciatóri sa eh, eh, vyjadrujú proti privatizácii v, v, v Európe a už získali množstvo podpisov Ehm, a jediná krajina, kde nezískali dostatok e, podpisov, to je Taliansko, pričom e, oni mali predtým vlastnú iniciatívu, pod ktorú sa podpísalo 1,4 milióna občanov. A toto by sme sa mali držať. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Mölcer. Ďakujem pani predsedajúca. Táto e, iniciatíva vstúpila len pred rokom do platnosti a dáva, mala by dávať občanom možnosť zúčastniť sa na tvorbe zákonov a na zákonodarnej činnosti. Um, a mohli by občania vyjadrovať svoje názory. Avšak doterajšie skúsenosti ukazujú, že sa to celkom nesplnilo. Mnohí iniciátorov sa stiažujú na rôzne demokratické, technické e, problémy, ako aj rôzne vysoké náklady a podobne. E, napríklad e, v Rakúsku sa preukázalo, že až rok po takejto iniciatíve zase vznikli určité hlasy proti eh, atomovej energii. Takže bolo by treba, aby tieto eh, vyjadrila vyjadrili sa teda, že bolo tam množstvo rôznych technických a byrokratických problémov a to sa jednoducho nedá. Myslím si, že keď pôvodný cieľ vyššej účasti občanov e, to treba práve umožniť. A chcel by som povedať, že je skôr tiež možno aj e, nebezpečné, keď chceme sugerovať občanom, že sa môžu zúčastniť rozhodovania, keď napokon sa to aj tak nepodarí, to je nebezpečné. A myslím si, že musíme ešte pouvažovať rozprávať o tom, že keď e, nechceme stratiť tvár, tak musia takéto iniciatívy naozaj byť e, živé a skutočné a neklásť prekážky. Ďakujem teraz pán Becker na dve minúty. Ďakujem pani predsedajúca, pani komisárka, milí kolegovia. Jeden rok e, tejto iniciatívy je príležitosť k blahoželaniu. Myslím si, že všetkým za to, že množstvo občanov sa po celej Európe podpísali k tomuto prvému nástroju, cezhraničnému nástroju ja sa teším ako Rakúšan, že mnohí z týchto boli práve z Rakúska. tiež by som chcel zablahoželať aj tým, ktorí boli zodpovední za tú, tú iniciatívu, teda komisia, ktorá neboli ne len na začiatku, ale celý čas podporovali tento nástroj, k, stále m, mm, povolili napríklad, aby celá táto iniciatíva mohla fungovať na ich serveroch komisie a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 určitá... E, dobre je teraz tiež, že môžeme určitým spôsobom momentálne vyhodnocovať, ako sa to vyvíja. Určite jedným z najväčších problémov v Európe je nedostatok účasti občanov a ja by som chcel to nie je úloha komisie, ale je to aj úloha členských štátov, ktorých e, aktívne angažman doteraz nebol až taký viditeľný, alebo ich zapojenie nebolo až také viditeľné, takže tiež e, E, sú tam rôzne technické problémy, aj byrokratické problémy pri podpisovaní iniciatívy online. Chcel by som povedať, že je treba urobiť taký software, ktorý bude k dispozícii kedykoľvek. Včera som dostal 5 e-mailov, aj vy, pani komisárka, ste tiež v tých, ktorým to bolo zaslané, že že, sa že bolo 12 rôznych e, krokov, ktoré bolo treba podniknúť, aby niekto mohol e, niečo podpísať. Myslím si, že e, to je treba zmeniť a myslím si, že už tých 12 mesiacov na certifikáciu projektu je tiež pridlho. Ďalej by som sa chcel dotknúť ešte jednej témy, ktorá má osobne sa ma týka Myslím si, že v tomto prvom roku občianských iniciatív občianské iniciatívy je legitímne, je pochybniť niektoré od iniciatívy alebo niektoré činnosti. Ja mám na mysli tie, ktoré E, prekročia hneď milión podpisov na tému vody. Je to táto téma voda a nie je to len taká náhoda, že práve táto e, kampaň, či táto téma si získala okamžite toľko veľa podpisov. Myslím si, e, že sa, to, sa to napokon e, sa toho niekto ujal a urobil si z toho kampaň. Takže tiež musíme takému niečomu zabrániť. A myslím si, že teda ten hlavná úloha e, takýchto iniciatív nemôže byť to, aby si nejaké odbory e, to prisvojili za svoju túto činnosť. My máme predsa Európske odborárske hnutie a tí majú e, svoju vlastnú politickú e, platformu a toto tu je občianská platforma a nie odborárska platforma. Čiže keď by chceli odborári si um, prisvojiť, tak toto určite potom nebude nástrojom priamej demokracie a nikto to teda nemôže nejakým spôsobom zneužívať. Avšak v Európe nesmieme fungovať bez odborárov, to treba povedať jasne, avšak e, zase nemôžu e, občianské práva teda takýmto spôsobom zneužívať alebo využívať v prospech nejakých skupín alebo aj prospech odborárov pretože je treba pracovať na zlepšovaní a sperfekciovaní. Ďakujem teraz pani Gurmaj na dve minúty. Veľmi pekne ďakujem. Pani komisárka, ako dámy a páni, pani predsedajúca, bola som spolu s pravodajkyňou k tejto téme a som veľmi rada, že sa môžem k nej vyjadriť. EIO je revolucionálny, revolučný nástroj participatívnej demokracie, ktorá umožňuje, ktorý umožňuje, aby bol vypočutý hlas občanov vtedy, keď to potrebujú najviac. Mnohé iniciatívy, ktoré sa doteraz predložili, e, znamenajú, že naozaj sú to nové myšlienky a naozaj sa táto myšlienka ujala. Som optimistka. Myslím si, že EIO začalo svoju, preukazovať svoju hodnotu, ale tento vývoj nesmie e, prekryť problémy a technické prekážky a zostávajúce výzvy. Samozrejme vieme, že keď sme koncipovali toto nariadenie, že vstupujeme do neprebádaných vôd, takýto nástroj predtým nikdy nebol použitý v takej veľkej miere. E, problémy so zberom žiadosti online e, bol čiastočne vyriešený s pomocou komisie, ale musíme nájsť trvalo udržateľné riešenie a rovnováhu medzi ochranou údajov a privetivosťou Používateľského prostredia. Revízia tohto nariadenia by bola vhodná, ale zatiaľ je na to priskoro, podľa mňa. Potrebujeme plné e, vyhodnotenie e, toho, čo sa dialo, kým pristúpime k revízii. Vítam úsilie, ktoré vyvinula doteraz komisia, napríklad e, rozšírenie zberu údajov, obdobia pre zber údajov. To bola tá najväčšia technická prekažka a oni sa venujú aj ďalším. Ide tu o rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi, a mali by sme e, zvýšiť a zintenzívne dialog medzi organizátormi a občianskou spoločnosťou v tejto veci, aby online zber podpisov a žiadostí bol otvorenejší a centralizovanejší, pričom by sme e, zlepšili našu komunikáciu tým, že zjednodušíme byrokraciu. Je neakceptovateľné, aby EIO malo v sebe zabudované prekažky, keď je práve pre občanov a pre približovanie sa k e, možnosti vyjadriť sa. Jeden členský štát napríklad blokoval rozhodnutie do takej miery, že sa nemohol využiť celé, nemohlo využiť celé obdobie zberu podpisov. Želám EIO o demokratický úspech, aký si zaslúži a rovnaké zaobchádzanie so všetkým. My. Využívam túto príležitosť, aby som sa obratila na občanov, ktorí nás počútajú, že je to príležitosť, aby si nás vypočuli, aby sa informovali o tej iniciatíve, aby sa aby ju ne, eventuálne v budúcnosti aj využívali. Hovorím to pre tie skupiny, ktoré sú teraz prítomné tu a teraz pán Rinaldi. Ďakujem pani predsedajúca, pani komisárka, drahá Cecília. Vieme, o čom hovoríme. Hovoríme o jednom z mála nástrojov, ktoré sú k dispozícii v priavom vzťahe medzi občanmi a európskymi inštitúciami. A nie len v čase roku európskych občanov, ale v čase, kedy európska dôveryhodnosť v našich spoločnostiach je skutočne na historických minimách. Hovorí to Eurostat, aj naše každodenné skúsenosti a každý e, to môže vidieť, keď sa stretne s občanmi. Iniciatíva európskych občanov je skutočnou zbraňou, ktorá keď sa využije dobre, tak bude byť, môže byť výnimočná. Je to jedna z prvých iniciatív, pretože máme tu aj smernicu pre pluralizmus informácií. EP to schválilo. Bolo historické hlasovanie, ja si na to budem stále spomínať, obrovská väčšina bola za. Ale aké by bolo dobre, keby sme európskym občanom vďaka tejto iniciatíve a vďaka e, mali možnosť sa realizovať, ale ten zber podpisov sa nevyriešil a na to potrebujeme riešenie, aby teda ten pluralizmus a sloboda mohli skutočne existovať. Čo teraz vlastne robíme, aby sme pomohli tejto občianskej iniciatíve? Je to výborná rozprava, pretože prebieha e, v roku od spustenia tejto iniciatívy a už je asi potrebná revízia, už sa veľa povedalo. Potrebujeme software, ktorý bude otvorený a ktorý často predstavuje problémy pri využívaní a to nie je to najľahší software na používanie. Takže tu by sme mali zasiahnuť. Hovorím to z vlastnej skúsenosti. E, samozrejme sú tam aj potom dodatočné náklady, ktoré by sa takýmto spôsobom mohli e, vyriešiť. Sú tam také otázky, ktoré sú legálne, technické a tak ďalej, ktoré musia riešiť občania. A tiež to, čo sme už aj oznámili komisii, aké ďalšie prekažky sú tam. Ale to, čo sme my všetci urobili, aby sme rozšírili túto dobrú informáciu pre občanov, že tento nástroj majú k dispozícii. Musíme sa snažiť o to, aby byrokracia, technické otázky, naše obmedzenia e, v reklame e, neobmedzili e, jeden z tých významných nástrojov, ktorý uviedla aj Lisabonská zmluva. A teraz pani Auken. Ďakujem Európsky občania, to je skutočne veľký zdroj, ja to viem, vďaka mojej práci vo výbore PETI. Ja viem, ako občania môžu prispievať a takýmto spôsobom môžu vykonávať priamy vplyv aj Nikolovi. Um, musíme prispieť k diskusii, k rozširovaniu ich myšlienok, a to tak, aby to prebiehalo čo najlepšie, aby aj v Európskom parlamente všetky žiadosti boli spracované rovnaké, rovnako vo výbore PETI aj Európska komisia. Proste musia sa organizovať verejné vypočutia s odborníkmi, aby sa mohli zúčastniť aj gestorské výbory aby občania mali pocit, že celý tento proces sa berie e, naozaj vážne a že je korektný. A tu môžu mať občania veľký vplyv a nemôžeme im ale povedať, že majú e, rozhodujúce kompetencie, alebo to by mohla byť katastrofa. A teraz pani De Martini na dve minúty. Vážený, vážená pani predsedajúca, som tu nová a preto vám ďakujem dvakrát. Po prvý raz za možnosť využiť môj prvý rečnícky čas a teraz prejdem do svojho druhého materinského jazyka taliančiny. Iniciatíva európskych občanov je nesmierne dôležitá v týchto momentoch nedôvery v Európu, ale zdá sa, že sú tu akési problémy s komunikáciou a s byrokraciou. Ako povedala pani komisárka predrečníci, konkrétny príklad e, v mojej krajine, v Taliansku, iniciatíva o verejnej vode, ako sa tu povedalo, za 9 mesiacov nazbieralo 25 tisíc podpisov z 54 tisíc potrebných v Taliansku, ale k rovnakej téme v národnom referende sa v roku 2011, teda rok predtým, viacej ako milión podpisov. Tento rozdiel vo výsledku medzi iniciatívou jedného jediného štátu a európskou iniciatívou, to môže dôjsť k tomu jedine vtedy, keď sú tam problémy s komunikáciou a s byrokraciou. Viem, že to mala byť iniciatíva pre zjednodušenie tohto práva iniciatívy. Zdá sa to ako slovná hračka, ale v skutočnosti e, pozrite sa na to e,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 Pani predsedajúca, v oktobri minulého roku spolu s kolegami z 8, 8 krajín moja strana Solidárna Polska, ako aj skupina EFD, začala zbierať podpisy v rámci e, projektu Európskej iniciatívy občanov v otázke energeticko-klimatického balíčka s názvom Zastavte tento balíček. E, naš, e, našu kampaň podporili tisícky občanov z rôznych krajín. A je treba vidieť, že to, čo sa týka vďaka tejto iniciatívy účasť bola dosť vysoká, ale objavili sa určité problémy s, s spravovaním a fungovaním. Prejavilo sa to pri eh, fungovaní internetovej stránky, ako aj zbieraním podpisov online. Nepodarilo sa komisii vyriešiť tak, eh, alebo nájsť také riešenie, ktoré by bolo ľahké, keby sa neboli osobne za, um, angažovali do toho pracovníci komisie, bola to veľmi krkolomná cesta pre občana. Čiže že vonkoncom to neslúži občanom. Technológia je administrácia, komplikovaná obsluha, rôzne požiadavky, ktoré sa týkajú poskytovania údajov a podobne. To všetko predlžuje čas e, certifikácie a registrácie. Trvá to celé hodiny namiesto, aby to trvalo len minúty. E, takže tiež nie sú k tomu dispozícii rôzne jednotlivé informácie, v ktorých krajinách existuje systém e, certifikovania online podpisov a podobne. Takže určite najdôležitejšou otázkou je e, vyriešiť tento systém registrácie, pod, registrácie podpisov cez internet. A však aj predchádzajúcich vystúpení odznelo, že je dôležité práve zúčastniť nemocnica občanov občanom, aby mohli vyjadriť svoje názory na v európskych fórach, pretože to je demokratické právo, o čo vlastne sme našim občanom slúbili. Ďakujem. A teraz pán Mejer na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Jedna z veľkých diskusí v EÚ kde sa mobilizuje veľa ľudí, kde sú štrajky a či sa môže pracovať s touto všeobecnou jednotnou menou, ako oživiť pokladne a tak ďalej či robiť škrty v rozpočte a tak ďalej. O tomto sa diskutuje a občania by chceli mať rozhodujúci nástroj účasti referendami alebo legislatívnymi iniciatívami, ale problémom, problémom je, že tento nástroj to zabraňuje a blokuje to základné. GUE prišlo s iniciatívou na vytvorenie verejnej banky. Nie, nie je to možné. V 21. storočí je diskusia, či sa občania približujú eh, k centrám rozhodovania alebo nie. O tom to je. V 21. storočí pri rozhodovacom procese otázka je, či sa prijímajú rozhodnutia, či sa môžu zrušiť, či sa môžu robiť záväzné referendá, či sa môže pomôcť tomu, aby občania mohlo, mohli priamo príjmať rozhodnutia. Takže ešte stále nám ostáva veľmi veľa práce v tejto oblasti. Ďakujem. A teraz pán Bulán na 4 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca, pani komisárka, vážení kolegovia. Európska občianská iniciatíva je vynikajúcim nástrojom pre občanov, ale je paralizovaná hlavnou chybou a síce byrokratickými problémami. Z 30 predložených iniciatív polovica z nich bolo vyhlásených za priateľné, ale žiadna nedosiahla mm, požadovaný počet podpisov vo svojej krajine. Ja som ale proti totálnej reforme e, tohto nástroja, tak ako to niektorí navrhujú Potrebujeme zabrániť tomu, aby sa nepredkladali kontraproduktívne alebo absurdné petície, tak ako to vidíme v USA. Nemalo by to byť ani tak, ako povedal predrečník, aby to zneužívali odbory alebo politické strany, alebo aby to zneužívali aj niektorí kolegovia. Na, ako niekto navrhol to E, jediné sídlo Európskeho parlamentu, čo je e, samozrejme zakotvené v európskych zmluvách. Tieto iniciatívy by mali byť v rukách európskych občanov a nemali by sa používať na to, aby sa bojovalo proti zákonu. Právo vyjadriť sa, to by malo byť v službe e, všetkým. Nedostatok komunikácie ukazuje, že je veľa ťažkostí, ale sa môžu prekonať. Komisia musí vylepšiť informatický materiál, software a technickú podporu s jediným, s jediným servisom na schvaľovanie, aby sa nezabránilo identifikácii, ale túto identifikáciu by bolo potrebné zjednodušiť, aby sa zabránilo podvodom lebo keby e, sa e, využívali podvody, tak by to spochybnilo e, takúto iniciatívu. 12 mesiacov zberu podpisov od certifikácia, nie od momentu predloženia iniciatívy. Komisia navrhuje vytvoriť informatický systém zberu podpisov, ale tento systém nefunguje korektne ale aký systém by sme mali používať, ak nebudeme mať rovnaké podmienky pre všetkých, tak to jednoducho neslúži pre všetkých. Občianskej spoločnosti musíme dať takýto nástroj a na to ich potrebujeme konzultovať. A teraz dve paradoxné otázky. Potrebujeme takú občianskú iniciatívu, aby sme vylepšili európsku iniciatívu občanov. To je čiastočne cieľom eh, tej súčasnej procedúry a komisia, keď chce bojovať proti prekážkám e, pre občianstvo v roku európskych občianstvov, to znamená, že je potrebné ostrániť tie vlastné prekážky. Tieto paradoxy sa môžu stať skutočne dobrým nástrojom tohto, tejto občianskej iniciatívy. A teraz pán Bostináru na jednu minútu. Ďakujem pekne. čo to cetățenești toto je poprvé, prvé výročie EIO. Je to nástroj participatívnej demokracie. Je to začiatok, ale úspech je značný. Komisia nám povedala, že jedna z iniciatív Voda pre všetkých má viac ako milión podpisov a ešte stále sa podpisy ďalšie zbierajú. Európsky parlament tu má veľmi dôležitú úlohu, aby skoncipoval text dvoch, dve tretiny textov vlastne pochádzajú od MI, od poslancov Európskeho parlamentu, čo znamená, že my zintenzívňujeme zapájanie sa európskych občanov do zmien európskych politik a treba, aby sme si sami za to zablahoželali. Som eh, hrdá na to, že spolu s kolegami z výboru PETI som tiež mala veľmi dôležitú úlohu pri podpore tohto nástroja participatívnej demokracie. Rada by som pozvala komisiu, rád by som pozval komisiu, aby e, tento nástroj v mnohých členských štátoch EÚ nepoužívali na národnostnú propagandu a národnú propagandu a rád by som e, oslovil členských štátov EÚ, aby umožnili občanom uplatniť svoje práva teraz pani Anderson na jednu minútu. Je férové povedať, že EIO mala menší dopad, než by sa očakávalo, než by sme chceli. Ako politická aktivistka som sa zapájala do mnohých kampaní zberu podpisov a systém, ktorý priš, s ktorým prišla EIO, je naozaj najmenej užívateľský privetivý systém, aký kedy bol vyvinutý. EIO nikdy nemala byť exkluzívna, e, výlučná, ale keď, ako sme identifikovali, vylúčuje e, mladých ľudí a občanov, neobčanov EÚ. Teraz sa ukazuje, že ešte vylúčuje aj mnohé milióny občanov EÚ, ktorí žijú mimo územia EÚ. Vrátanie mnohých Írov, ktorí boli nútení e, vysťahovať sa, ale ktorí majú, chcú mať slovo v dôležitých aspektoch európskej politiky. Budeme to úzko sledovať, pozorne sledovať a podporujeme, aby EIO sa prepracovala a aby bola zahrňajúcejšia a aby sa takisto iniciatíva o jednom sídle Európskeho parlamentu e, zorganizovala, aby sa tento cestovný cirkus už konečne ukončil. Pani, Pani Anderson, využívam túto príležitosť, tak využív, aby som privítala skupinu občanov, ktorí práve vstúpili, tak skutočne táto iniciatíva je vo vašich rukách. Veľmi pozorne si vypočujte rozpravu, aby ste tento nástroj mohli využiť. Pán Jakolino na 4 minúty. Ďakujem pani predsedajúca, pán kom, pani komisárka. Bez pochyby Európa založená na práve európskeho občianstva potrebuje takýto nástroj, ako sa vytvoril na právo legislatívnej iniciatívy. Vypočul som si predrečníkov aj pani komisiárku a bez pochyby tento proces zaznamenáva určité ťažkosti a problémy. Niektoré členské štáty možno aj zodpovedne nezrealizovali informačnú kampaň a sú tam aj tie byrokratické problémy a software, ktorý sa používa, tiež spôsobuje určité problémy. Hoci dúfame, že medzičasom sa už aj zrealizovali niektoré zmeny a úpravy. Takže by sme mali pouvažovať o, po vystúpeniach a potrebujeme zmenu nariadenia, ktorý skôr podporuje byrokraciu miesto toho, aby podporoval túto iniciatívu. Táto iniciatíva je zdrojom predovšetkým pre samotnú komisiu, ktorá by mohla vylepšiť svoju aktivitu vďaka konkrétnym príspevkom samotných občanov. Zároveň musíme vyzývať členské štáty a rada by sa mala venovať tejto iniciatíve s veľkým entuziasmom prebehli iniciatívy, ktoré boli úspešné, napríklad právo na vodu, základné práva, individuálne slobody by mohli byť lepšie zhodnotené práve tým lepším, zodpovednejším prístupom občanov, tým, e, že by e, sa tieto práva rozvíjali vo všetkých teritoriách a že by prebiehali platné legislatívne iniciatívy. A to nariadenie, ak chceme európsky program pre občanov, kde by občania mohli vytvoriť skutočný európsky program priorít, ktoré by chceli naši občania zrealizovať a ktoré nevždy koincidujú s európskymi inštitúciami viacej flexibility, odstrániť byrokratické prekážky, problémy so e, zberom podpisov online. Občanov jednoducho nemôžeme ich e, len tak nechať bokom a vysmievať sa z nich. A aj toto nariadenie by sa malo zmeniť, aby bolo jednoduchšie, flexibilnejšie, lepšie používateľné aby boli konkrétne možnosti prístupu k informáciám, ktoré sú potrebné na využívanie tohto nástroja, ktorý je pridanou hodnotou. To je to, čo chceme. Európa, kde občania sa môžu vyjadriť pre všetky mladí ľudia. Nezabúdajme, že veľmi často existuje obrovská vzdialenosť medzi občanmi a európskymi inštitúciami. Teraz máme možnosť povedať tým mladým, že majú možnosť prekonať túto priepasť. Tak to je e, výnimočne dôležité. Záverom vyzývam pani Malstromovu, ktorá bola vždy veľmi citlivá a vždy pripravená spolupracovať. Ja dúfam, že Európska komisia by mala byť hybným motorom týchto potrebných iniciatív, aby sme zaručili aj to, aby členské štáty boli vyzývané v tomto smere, aby urobili konkrétne opatrenia, aby sme mali nariadenie, ktoré umožní konkrétnu realizáciu demokra- pre demokratickú účasť európskych občanov. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Guillaume, 1,5 minúty. Ďakujem pani predsedajúca, pani komisárka. Čiším sa, že máme príležitosť vyjadriť sa k tejto iniciatíve je to veľmi mladý nástroj v živote európskej demokracie. Už ste povedali, že EP sa veľmi implikoval pri príprave tohto nariadenia. Všetci ste spomenuli, že je tam niekoľko otázok pri fungovaní Tento software nie je veľmi známy. Systém zberu podpisov, ktorý je zložitý, otázky k ochrane osobných údajov, termíny, ktoré sú niekedy krátke na zber podpisov. E, je tu teda kritika, ale to je normálne. Je to proces, ktorý sa môže zdať dlhý a pomalý, aby odpovedal na žiadosti našich občanov, ale musíme zabezpečiť všetky zároky, aby sa tento nástroj nezneužíval a vyzerá to tak, že len najorganizovanejšie skupiny alebo lobby, ktoré majú schopnosť odstrániť určité prekážky, tak sa im podarí presadiť svoje e, jednotlivé e, záujmy. Ide o to, aby každý občan mohol úspešne e, sa zúčastniť tohto procesu ja som presvedčená, že vlády musia vyvinúť väčšie úsilie, aby tento nástroj európskej demokracie bol im známejší. Uh, nie je tu ani vyhlásenie rady a to vyzerá, ako keby to bol slabý signál záujmu zo strany členských vlád. A teda pani Záborská, dve minúty. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani komisárka, ako ste spomenuli vo vašom úvode, komisia rozhodla predlžiť dátum pre uzatvorenie prvých 9 iniciatív, aby umožnila aktívnu časť všetkých občanov. Nový termín je 1. november pre Radu ministrov, ale tento termín nie je vyhovojúci. Národné vlády nevedia, ako zrealizovať túto zmenu dátumu. Rada odmieta odpovedať na prioritnú parlamentnú otázku a takto rada môže spôsobiť, že niektoré iniciatívy jednoducho vypršia a nebudú môcť sa realizovať. Obraciam sa predovšetkým na radu, aby okamžite odpovedali na parlamentnú otázku 1905-2013. Táto prioritná parlamentná otázka musí dostať odpoveď v priebehu troch týždňov, ale rada už 6 týždňov odmieta sa vyjadriť k termínu uzavretia na zver podpisov pre 9 prvých európskych iniciatív. Odmietnutie rady vyjadriť sa k takejto významnej otázke, ako je uzavretie dátumu, vedie k právnej neistote v týchto európskych iniciatívach. Pani komisárka, žiadam teda Európsku komisiu a radu, aby sa dohodli, aby 9 prvých iniciatív neostalo v neistote, pretože to by bolo skutočnou prekážkou. Ďakujem za pozornosť. A teraz pán Martin. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Podobne ako iní poslanci v tejto snemovne, myslím si, že takáto iniciatíva určite má potenciál vytvoriť priestor, v ktorom môžu vstúpiť občania do dialogu s inštitúciami. Tiež to predstavuje príležitosť pre um, občanov rôznych krajín sa spojiť eh, a prekročiť eh, len svoje národné záujmy um, ja si myslím, že, že takáto možnosť je. Ja som tiež eh, si rád vypočul to, čo povedala pani komisárka dnes a viem, že aj z minulosti, že ona sa väčšinou veľmi silno zasadzuje za veci. Preto by som chcel vyzvať komisiu, aby naďalej sa snažila zjednodušiť a zlepšiť technológiu a snažila sa eh, zabezpečiť, aby existovala centralizovaná mm, online platforma pre všetky iniciatívy občianské som bol veľmi rád, keď som si vypočul, vypočul že e, v tieto členské štáty, ktoré sú, e, tí občania, ktorí žijú mimo svojej krajiny, aby sa tiež mohli toho zúčastniť a tiež, aby e, sa sme mohli podporiť čo najväčšiu účasť občanov a aby členské štáty odstránili všetky bariéry. Ďakujem pekne, pán Martin. Teraz má slovo pani Senišin, ale myslím, že tu dnes nie je. Tak dávam slovo pani Estrele na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Lisabonská zmluva posilnila participatívnu demokraciu aj reprezentatívnu demokraciu. Je to veľmi dôležitý nástroj, ale treba zjednodušiť pravidlá a postupy pri jeho aplikácii. Oceňujeme úsilie Európskej komisie, aby sa uľahčila skutočná účasť európskych občanov v európskom rozhodovacom procese. V Európskom roku občanov v čase, keď Európa zažíva vážnu hospodárskú krízu, ktorá je zároveň politickou krízou hodnot, je rozhodujúce posilniť dialog medzi e, rozhodujúcimi e, triedami alebo inštitúciami a občanmi, aby Európa zodpovedala na očakávania občanov. Je potrebné, aby sa občania zúčastňovali budovania európskeho projektu. Treba vyslať také signály, aby európsky občania boli spokojnejší, pretože sú veľmi nespokojní s tým, e, e, čo sa deje a dochádza k mnohým manifestáciám na uliciach. Teraz pani Kleva Kekuš. Verím, že povzbudzovanie a uľahčovanie participácie európskych občanov je mimoriadne dôležité. Týmto spôsobom majú možnosť zapájať sa do rozpráv, v oblastiach, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život. To je kľúčové. Ale takisto potrebujeme e, osloviť aj tie skupiny občanov, ktoré, ktorí zvyčajne sa nerozhodujú zapájať sa do európskej legislatívy a nemajú európsky vplyv. Myslím si, že EIO by mala mať potenciál osloviť ich a zaujať ich pozornosť, pričom by sa im mohol ponúknuť osobnejší nástroj, ktorým by mohli spolu tvoriť svoju budúcnosť. Sú tu isté technické podrobnosti, ktoré treba doladiť, zlepšiť, pretože faktom zostáva, že ak z 30 iniciatív iba jedna dokáže zhromaždiť milión občanov. Znamená to, že ten systém nie je dobre nastavený, ale v rámci jedného roka sa nedá dosiahnuť toho až toľko. Ďakujeme, pán Klivekek už. Pán Koferaty, na minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, pani komisárka. Keď sa Lisabonská zmluva rozhodla zaviesť nástroj Európskej iniciatívy pre občanov, tak došlo k veľkej radosti, že je to nástroj, ktorý má veľký potenciál, ktorý má priblížiť občanov k európskym inštitúciám. A my vieme, ako veľmi to potrebujeme v tejto eh, dobe, keď eh, milióny osôb e, pozerajú e, s určitým podozrením a nedôverou na európske inštitúcie, ktoré nevždy sú schopné odpovedať na ich požiadavky. Ale vzhľadom na tie možnosti tohto nástroja, tak sú tu aj určité obmedzenia, ako sa tu poukázalo. A preto by sme mali urobiť minimálne tri veci a to rýchlo. Revidovať nástroj v roku 2015 to je príliš neskoro, potrebujeme to urobiť skôr je jasné, že tento nástroj nie je adaptovaný a je paradoxné, že veľký nástroj priamej demokracie sa nemôže plne využívať, pretože <clears throat> občania nie sú o ňom informovaní a nevedia, ako skutočne funguje. Je potrebné, aby iniciatívy, ktoré boli predložené, aby sa stali priamými iniciatívami, ak sa občania zúčastňujú nejakého procesu neideálnym spôsobom a ak poukazujú na určité problémy alebo témy a potom vidia, že tieto problémy sa nevyriešia, tak potom budú mať nepriateľský postoj k tomuto nástroju. Takže je veľmi dôležité veľmi rýchlo transformovať tieto iniciatívy, aby sa mohli realizovať. Ďakujem, pán Ty A teraz Catch the Eye. A to pán Papa Nikolo, jedna minúta. Ďakujem, pán Στα όσα υπόθηκαν να προσθέσω κι εγώ. Pani predsedajúca, ja by som po analýze a preskúmaní povedal, že máme tu teda určitý čiastočný výsledok, o ktorom hovorila komisia. Chcel by som teda komisii za to zablahoželať, pretože ľudia môžu vidieť, že sú dobré iniciatívy, dobré nápady. E, Nie je ich priveľa, ale niekoľko ich je a e, potvrdzuje to aj to, že ľudia majú záujem vziať Európu do svojich rúk a takéto iniciatívy pridávajú e, hodnotu veciam a na niektoré veci sa komisia díva pozitívnejšie než členské štáty. Nie je toho veľa, ale môžeme vidieť, že po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti, ktorá toto umožňuje, e, narastli rôzne pochybnosti o Európe. Takéto úsilie by možno mohlo priniesť e, výsledky. Isté to nestačí a že povedať ľuďom, že je to dôležité. E, a, mm, a tak ako povedal konferát, pán Konferati, je dôležité, aby sa iniciatívy napokon prejavili aj v zákonoch. Ďakujem teraz má slovo pán Guer. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budúcnosť Európskej únie závisí od toho, že či sa jej podarí rozšíriť priestor demokracie a doženie demokratický deficit a že či sa jej podarí využiť demokratický priestor. Iniciatíva európskych občanov je osobitne dôležitá, pretože zvyšuje tú um, účasť v demokracii. A je to okrem toho iniciatíva však, ktorá nie je celkom dobrou známkou pre Európsku úniu, pretože podpisy sa zbierajú eh, veľmi komplikovaným spôsobom, pričom sa od občanov žiadajú také veci, aby eh, tam sa priznávali, aké majú príjmy a podobne. Predsa to nie je možné, veď takúto iniciatívu môžu podpisovať každý bez ohľadu na to, že či je bohatý alebo chudobný a podobne. Takže ako budete reagovať, ako budete reagovať v januári 2014, pani eh, komisárka, keď budete mať výsledky tejto iniciatívy? Teraz pani Tún na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som, aby táto občianská iniciatíva bola skutočným nástrojom občanov. Občanov, ktorí eh, nemajú Krem teda účastní volieb sa možno zúčastniť tvorby zákona. To nie je nástroj pre politikov takých, ako sme my tu v tejto snemovni, ktorí sme vlastne zákonodarcami, ale znepokojujú ma tie hlasy, ktoré som počula pred chvíľkou, že ako sa zaangažovali poslanci v podpis, podpore podpisov ja by som chcela povedať, že nesmieme predsa zastupovať eh, túto eh, túto platformu, pretože my sme politici, to je predsa pre občanov, takže pani komisárka, nesmieme eh, ten priestor, ktorý je určený občanom, E, aby si to uzurpovali rôzne zájmové skupiny alebo politické skupiny a podobne. Ale my, ako sme tu, my by sme sa mali angažovať len v tom, aby sme informovali občanov o tom, že je tu tento nástroj, ktorý síce má svoje slabosti, ale existuje. Ďakujem pekne, ďakujem. Teraz má slovo pani Kadenbach. Frau Präsidentin, Pani predsedajúca, pani komisárka, a ja vítam túto novú, tento nový nástroj aktívnej účasti občanov na demokracii. A ako sme počuli, že ešte stále je tu veľa detských chorôb, na ktorých musíme pracovať. A, avšak je dobré, že je tu flexibilita, ktorú komisia preukázala, ale e, ja sa teším, že sú dnes tu sú aj e, prítomné počas tejto e, rozpravy aj e, návštevné skupiny, aby videli, že my sa venujeme e, otázke e, trápia občanov a dúfam, že mali by sme podporovať viac e, aj študentov a žiakov, aby prišli sem do parlamentu, aby mali možnosť vidieť, e, akým spôsobom vedieme konzultácie, ale mohli by sa tiež zúčastniť e, určitých roz rozpráv, aby sme mohli s nimi komunikovať, tak, pretože si myslím, že takéto možnosti sú málo využívané. A v závere by som ešte chcela povedať, že e, my často máme primálo času na strávenie s našimi voličmi, občanmi a mali by sme možno, že práve túto situáciu v Štrasburgu, keď sú tu návštevy, využiť. A pretože my predsa sme e, zástupcovia občanov. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Luhan na jednu minútu. Mulțumesc, doamna președinte. Bilanțul după primul an de e, lansare a inițiativei Ďakujem, pani predsedajúca. Výsledky po prvom roku činnosti EIO ukazuje, že z 14 iniciatív iba jedna splnila prach získania milióna podpisov. Oceňujem flexibilitu komisie. V tomto zmysle e, ostatné roky preukázali, že procedurálny postup je spletitý a neharmonizovaný medzi členskými štátmi EÚ, aby sa nevytvárali prekážky, ktoré obmedzujú participáciu občanov v tomto postupe. Si myslím, že musíme harmonizovať tú, tento postup, ten procedurálny, na národnej úrovni a potom vytvoriť flexibilnejšie lepšiu a bezpečnejšiu online platformu. Myslím si, že by sme mali zvážiť i to, že by centri, mal by systém byť centralizovaný a komisia by mala prevziať zodpovednosť za takýto systém. Mali by sme vytvoriť kontaktné informačné body pre občanov členských štátov EÚ. Ďakujem. Pán Luan. Teraz pani komisárka dostáva slovo. Ďakujem za slovo, mm, dámy a páni. Bola to mimoriadne dôležitá rozpráva. Európska občianská iniciatíva je dôležitý prvok, ktorý posilňuje európsku demokraciu a ktorý zaangažováva občanov. Má vplyv na európske záležitosti, ktoré sa týkajú občanov kdekoľvek v Únii žijú. Dúfame, že čoskoro jedna z týchto iniciatív pristane na stole komisie a začneme sa ňou zaoberať. Je to teda úspech, ale presne tak, ako ste vysvetlili a ako som ja povedala vo svojich úvodných poznámkach, sú tu detské choroby. Niektoré z nich sa týkajú pôvodných problémov a niektoré e, je možné odstrániť. Máme v komisii zodpovednosť a vy a spolu s radou ste spolu zákonodarcovia. Musíme spolu nájsť spôsob, akým bude táto iniciatíva fungovať. Online systém zberu eh, je dočasný, nie ideálne riešenie, ale dúfam, že kým nájdeme stále riešenie, že bude fungovať dobre, otázka centralizovaného systému ešte stále nie je uzavretá. So záujmom som si vypočula vaše poznámky a preštudujeme si túto vec. Komisia eh, tlačí členské štáty k tomu, aby znížili prahy, limity, ktoré sú potrebné v rozličných eh, požiadavkách, aby všetko všetci občania EÚ sa mohli zapájať do EIO. E, máme kontakty s členskými štátmi EÚ, v ktorých žiadame o predlženie lehôd, o to ste tiež žiadali viacerí. Máme konštruktívny dialog a verím, že nájdeme riešenia už čo skoro. Položili ste mi otázku, k tej iniciatíve, do ktorej som bola osobne zapojená. Ja si myslím, že k tejto téme sú moje názory verejne známe. Správna odpoveď na vašu otázku samozrejme je, že zmeny zmluvy nie sú zahrnuté do toho, čo možno v tomto zmysle navrhnúť. Európsky rok občanov. Každý rok by mal byť Európskym rokom občanov, ale tento konkrétny rok občanov európskych musíme vziať do úvahy veľmi vážne. Komisia vzala do úvahy to, čo robí podpredsednička komisie Redingova aj podpredseda komisie Ševčovič. Sme aktívni a cestujeme po členských štátoch EÚ, navštevujeme študentov, školy, organizácie a podobne kde všade hovoríme na týchto, o týchto iniciatívach na fórach, e, na ktorých sa zúčastňujeme, pretože je to vynikajúca iniciatíva. Vy ako volení zástupcovia ľudu Európy máte zodpovednosť robiť osvetu pri všetkých príležitostiach, aby a takisto v rámci kampane do e, parlamentu budúci rok, to je vynikajúca príležitosť. Musíme spolu robiť maximum, aby sme zlepšili fungovanie tejto iniciatívy, aby sme šírili poznatky o nej, pretože skutočne je to silný, mocný nástroj. Ďakujem za rozpravu. Buďte si istí, že všetky e, vaše vstupy odovzdám pánu podpredsedovi komisie Ševčovičovi a som veľmi rada, že budeme ďalej hovoriť o tejto veci. Ďakujem pani predsedajúca za slovo. Ďakujem, pani komisárka. Ja dúfam, všetci návštevníci dúfam pochopili, že sú vítaní a že sa môžu zúčastniť tejto občianskej iniciatívy. Pustite sa do toho, pretože je to vynikajúca príležitosť. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu.